odporúčanie samotné bude predmetom hlasovania. E, príslušné e, odporúčanie je e, na webovej stránke plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Výbor EKON, jeho odporúčanie týkajúce sa tohto rozhodnutia, sa týka SRM. Pani Weber opúšťa EPP